zasadnutia, ak nie sú námietky, predložím tie uznesenia, ktoré boli dnes prijaté tým orgánom, ktorých sa to týka a týmto odročujem dnešné zasadnutie.